návrhu komisie tu v parlamente. Srdečná vďaka. Verím, že v najbližších mesiacoch budeme naďalej efektívne spolupracovať na týchto otázkach. Ďakujeme pekne, pán Dorfman. Týmto končí rozpráva. Hlasovanie prebehne v stredu.